mr president i have a point of order. ďakujem veľmi pekne pán predseda mám faktickú poznámku podľa pravidla 11 odsek 3 minulý rok konferencia predsedov vymenovala eh, pána Gaja Ferhofštata za eh, vyjednávača Európskeho parlamentu pre Brexit, ale pán Ferhovštát eh, okrem toho má 4 zamestnania mimo Európskeho parlamentu. Tri z nich, za tri z nich dostáva 5000 eur mesačne a jeden z nich viac ako 10 tisíc eur mesačne. Ako všetci vieme, pán Ferhofstadt je samozrejme človek s veľkou integritou, veľmi čestný muž, ale ako je to e, človek s integritou, ako má pán Verhofstadt v dobrej viere, vykonávať a plniť všetky jeho zodpovednosti eh, v svojich štyroch zamestnaniach mimo Európskeho parlamentu a súčasne eh, sa venovať úlohe vyjednávača Európskeho parlamentu pre Brexit. Ja žiadam, aby toto vymenovanie bolo zvážené. Floor, Vážený pán predseda, po tom, čo britský parlament včera prijal zákon o Brexite a článok 50 bude spustený do konca mesiaca, tak by ste mali vyzvať zástancov Brexitu, aby sa vzdali eh, svojich funkcií eh, do aprílového, aprílového zasadnutia. E, nie je zvláštne, že pán Faráš, e, ktorý bol hlavný jastanca Brexitu, dostal 26 denných diet, 260 denných diet, tak za to, že nič nerobí. Grazie, grazie. Ďakujem veľmi pekne za tento podnet. Ja si však myslím, že toto nie je správne e, grémium, aby sme viedli diskusiu o Brexite. My budeme k tejto otázke viesť ešte e, dosť podrobné debaty. A teraz e, navrhujem, aby sme sa vrátili k rokovaciemu poriadku. Pani Koráca Bild, nech sa páči. Ja by som chcela požiadať podpredsedu komisie Timmermansa, či komisári Bienkovská alebo e, Katana, ktorí mali dnes ráno prezentovať. E, dnes na e, vyjadriť sa k správe o kontrole držby imalých zbraní, či to bolo zámerom, že tu nebol komisár zodpovedný za vnútorný trh. Potrebujeme minimálne spoločné pravidla na vnútornom trhu. Prečo nás nepočúvate a takto komplikujete sa hovorilo, o čom je táto vlastne smernica, aby sa hovorilo o faktoch, eh, ktorých sa týka táto smernica. Ďakujem pekne, pán predseda. Anna Gomeš, vážený pán predseda, pred dvoma dňami sa uskutočnila tragédia v Etiópii, pri ktorej viac ako 60 eh, ľudí, hlavne žien a detí, prišlo o život pri zosobe pôdy na skládke odpadu, A to je v krajine, ktorá je obrovským príjemcom prostriedkov z EÚ. Okrem toho, že vyjadrujeme solidaritu s občanmi Etiópie, by sme mali požiadať komisiu, aby prešetrila, aká je úroveň zlej vlády a riadenia a utlačenia v Etiópii, ktorá je, čo je krajina, ktorú financuje EÚ, kde ľudia prichádzajú o životy kvôli diktátorstvu, ktoré je úplne nedemokratické. Ďakujem pekne. I have decided. Ďakujem pekne. Ja som rozhodol, že uvalím sankciu na pána Korvina Mikkeho za pripomienky, za pripomienky o ženách počas plenárneho zasadnutia 1. marca 2017 v rámci rozpravy o platových rozdieloch medzi mužmi a ženami, keď predsedala podpredsednička Európskeho parlamentu Gebhardt. Ja myslím, že tieto pripomienky naplňajú podstatu porušenia princípu stanoveného v pravidle 11 našich vnútorných v rámci našeho vnútorného rokovacieho poriadku a preto v súlade s pravidlom 166 rokovacieho poriadku a s ohľadom na písomné pripomienky, ktoré pán Korvin Mike predložil, som sa rozhodol uvaliť na ňo nasledujúce e, pokuty. Poprvé, zadržanie e, jeho nároku na denné diety e, na obdobie 30 dní. Okrem toho, bez hľadu na právo hlasovať na plenárnom zasadnutí, dočasné prerušenie účasti vo všetkých aktivitách parlamentu eh, na obdobie 10 dní od dnes. Okrem toho pán Korvin Mike má zákaz zastupovať parlament na akýchkoľvek medziparlamentných delegáciách, medziparlamentných konferenciách alebo akýchkoľvek medziinstitucionálnych fórach na obdobie jedného roka so začiatkom dnes. Príslušný poslanec bol o tomto rozhodnutí informovaný náležitým spôsobom. Teraz sa prejdeme k hlasovaniu. Passiamo alla votazione della, della relazione Girli. Teraz prejdeme k hlasovaniu o správe